Good afternoon. Dobré popoludne prajem, kolegovia, kolegyne. Pani Blinkievičute a ja by sme vás privítali na spoločné zasadnutie výborov LIBE a FAM. Rád by som vás poinformoval, najmä vás zo výboru LIBE, že o 5. Naša schôdza bude pokračovať v 4Q2 miestnosti od 5. Takže my 4.45, 4.50 odídeme. Ja musím určite odísť, aby som bol v 4Q2. Takže na pokračovanie tejto schôdze sa uvidíme od 5. až do 7. v 4Q2. Tam je zasadnutie výboru LIBE až do 7. večer. Aby ste vedeli, kolegovia, kolegyne z výboru FAM, ako my pracujeme. Kolegovia, informovaní ste, čo sa deje. Vítam vás teraz na toto spoločné zasadnutie výborov LIBE a FAM. Ide o spoluprácu medzi dvoma výbormi, ktoré medzi našimi dvoma výbormi bolo vždy vynikajúce. E, spolupracovali sme na dôležitých problematikách, legislatívnych složkách, e, pristúpenie Európskej únie k istambulskému dohovoru o prevencii a boji proti násiliu voči ženám v marci 2016. je jednou z takých tém, ktorú sme riešili. Európska únia však musí urobiť viacej proti násiliu na ženách a dievčatách. Rokovania v rade stále pokračujú. V rámci malského predsedníctva sa odviedla výborná práca a parlament je ochotný prispieť k spoločnej predbežnej správe. 29. novembra minulý rok sa uskutočnilo prvé spoločné vypočutie o inštitucionálnych aspektoch tohto pristúpenia k dohovoru. Dnes budeme hovoriť o s odborníkmi na boj proti násiliu voči ženám, aby sme lepšie pochopili, o čo ide v tejto téme na unijnej úrovni a na úrovni členských štátov EÚ. Je to istambulský dohovor, a s týmto odozdávam slovo mojej predsedajúcej pani Blinkevič Jute. Ďakujem pekne, pán Moraes. Vážení kolegovia z výboru LIBE, vážení kolegovia z výboru FAM, vážení odborníci, ktorí spolupracujete na našom vypočutí. Vítam vás všetkých. Som veľmi rada, že sme zorganizovali dnes druhé vypočutie k tejto téme, mimoriadne závažnej a citlivej téme. Je to pristúpenie Európskej únie k istambulskému dohovoru. Všetci vieme, že rodovo podmienené násilie je niečím, čím sa hĺbkovo výbor FAM zaoberá a nie, nie jeden raz z Európska únia bola pobadaná, aby sa aby pristúpila k tomuto dohovoru. Sme veľmi radi, že sa tak stalo a podporujeme malské predsedníctvo, aby sa dopracovalo až k podpisu a k završeniu celého procesu. Výbory FAM a LIBE majú za sebou dlhú históriu dobrej spolupráce. Začali sme našu prácu už v Čašie právou pani Parvanovej, v ktorej parlament prijal opatrenia na boj proti násiliu voči ženám. Bez ďalšieho otáľania odovzdávam teraz slovo prv, tej rečničke, pani Sahiba Gafarová, Sahiba Gafarová, ktorá je spravodajkyňou k násiliu voči ženám v parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Bola vymenovaná za eh, všeobecnú spravodajkyňu v apríli 2015 a jej úlohou je prispievať k zvyšovaniu informovanosti o jave, o tomto tejto téme násilia voči ženám aj vo všeobecnej e, verejnosti, aj v inštitúciách a takisto podporuje šírenie osvety týkajúcej sa istambulského dohovoru. Takisto e, predseda parlamentnej sieti, ktorá sa zaoberá ženami a násilím, nech sa páči. Pani Gafarova, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení účastníci, kolegyne, kolegovia, je pre mňa cťou, že tu dnes s vami môžem byť. Zastupujem parlamentné zhromaždenie Rady Európy. Vidím to ako zásadné pre parlament, aby spojil sily na európskej úrovni pri boji proti násiliu voči ženám a využil všetky existujúce nástroje, ktoré by mali eliminovať násilie voči ženám. Samozrejme, vítam uznesenie Európskeho parlamentu, ktorý apeluje na pristúpenie EÚ k istambulskému dohovoru a takisto rozhodnutie venovať v roku 2017 úsilia boju proti násiliu voči ženám. Je to zásadné porušenie pravidiel, ktoré sa týka žien v každej jednej krajine. Každý z nás čo tu sedíme, určite pozná nejakú obeď takéhoto násilia. Možno o tom nevieme, nevieme, kto to je. To však neznamená, že tieto obete nie sú. Možno jedného dňa budeme dokonca e, svetkami takéhoto násilia. Chcem počiarknúť rodové, rodovú rovnosť a nárok žiť bez strachu. Boj proti násiliu je podmienkou rovnoprávnosti. Boj proti násiliu voči ženám je boj za plnú rovnoprávnosť žien. Dámy a páni, istambulský dohovor sa považuje za milník pri boji voči násiliu proti ženám a domácemu násiliu. Je to výsledok kolektívnych úsilí. My, e, národné parlamenty, vlády, občianská spoločnosť, sme pracovali na prevencii v duchu zvyšovania informovanosti o tomto jave. E, v auguste 2014 sa nám podarilo dosiahnuť náš prvý cieľ, kedy dohovor vstúpil do platnosti. Bol to zásadný krok v smere, ktorým sme sa vybrali. Ide o lepšiu prevenciu, zvyšovanie osvety a vyššiu úroveň ochrany žien v Európe. Je niekoľko dôvodov, prečo tento dohovor je e, zásadný nástroj, veľmi dôležitý nástroj, pretože hovorí o násilí voči ženám ako porušení ľudských práv a forme diskriminácie. Je to medzinárodný, je tu medzinárodný dohovor, ktorý definuje, definuje rod a trestné činy, ktoré zatiaľ nie sú zaradené do národných legislatív, e, napríklad mrzačenie ženských pohľavných hormónov, stalking, psychologické násilie, sexuálne obťažovanie, znásilnenie v manželstve, nutené potraty a nutená sterilizácia. Všetky takéto trestné činy sa tu už v tomto texte spomínajú. Parlamentné zhromaždenie, ktorého som členkou, pripravuje správu o násilí voči ženám utečenkyniam, nuteným manželstvám, sexuálnemu e, násiliu a obťažovaniu na verejných priestranstvách. Ten dohovor, o ktorom hovoríme, sa postavil aj proti tzv. E, eh, tradíciám, ktoré vychádzajú zo cti a snažia sa ospravedlniť násilie voči ženám. Na pôde parlamentného zhromaždenia Rady Európy sme takéto postoje odsúdili. Máme tu viaceré iniciatívy týkajúce sa vzdelávania profesionálov, zberu údajov, e, poskytovanie útočišť národných e, telefónnych liniek SOS. Rôzne agentúry a servisy sa zapájajú do boja proti domácemu násiliu aby sa vykorenilo. To znamená, že tieto agentúry a mimovládky by nemali konať e, izolovane, ale mali by vypracovať protokoly na spoluprácu. Tento dohovor takisto zabezpečuje, že potreby obetí a bezpečie obetí je dôležitejšie ako všetky ostatné opatrenia. Je to základný, zásadný nástroj, ktorý stanovuje vysokú úroveň kvality v oblasti prevencie, ochrany a pomoci každej obeti vyšetrovania e, násilníkov a ďalších pridružených krokov. Jedna z hlavných víziev dneška je pokračovať v šírení osvety, aby bolo možné zabrániť násiliu voči ženám a zabezpečiť, aby štáty náležite zareagovali a aby podporili obete efektívnym, efektívnou aplikáciou existujúcej legislatívy. E, vážení priatelia, dovolte mi niekoľko slov o špecifických akej úlohe členov parlamentu pri podpore istambulského dohovoru a iniciatív, ktoré sa udiali za ostatné roky. Verím, že každý poslanec, každá poslankyňa parlamentu nie, nie len, že má podporovať túto, tento dohovor, ale prispievať k boju pr- proti násiliu voči ženám na národnej úrovni. Legislatívny proces bude viesť k podpísaniu tohto dohovoru a ratifikovaniu. Tam budú zapojené vlády, ktoré by mali zorganizovať rozpravy k téme dohovoru a prevziať iniciatívu, aby medzi mimovládkami a verejnosťou sa šírila, šírila informovanosť a podpora tohto dohovoru. Takisto je tu snaha zaviesť e, legislatívu a právnu úpravu, ktorá by zabezpečila bezpečie žien a asistenčné služby ženám, takisto aby toto všetko bolo dostatočne odfinancované. Poslanci parlamentu sú aktéry, ktoré môžu pomôcť zaujatím silného stanoviska odsudzujúceho násilie voči ženám a tým sa stať istým modelom. Uh, môžu takisto lobovať vo svojich politických stranách, aby boli aktívnejšie v tejto téme podľa ustanovení dohovoru. Poslanci a poslankyne parlamentov sa priamo majú zapájať do uplatneniu dohovoru v praxi. Monitorovanie sa netýka len správ, ktoré nahlasujú štáty, ale sa týka informácií, ktoré poskytujú parlamenty. Toto zapojenie poslancov je dvojaké. Na národnej úrovni parlamenty môžu participovať pri monitorovaní opatrení, e, ktoré robí štát, pri presadzovaní dohovoru v praxi a parlamentný dohovor, parlamentné zhromaždenie Rady Európy zasa sumarizuje to, čo sa deje s dohovorom v praxi. Ak e, vznikajú isté obavy a nedostatky pri aplikovaní dohovoru v realite, v praxi, máme tu ďalšiu platformu, ďalšiu iniciatívu, ktorá je v najlepšom záujme každého. Volení zástupcovia by mali prispieť e, k tejto veľmi dôležitej úlohe monitorovania implementácie dohovoru. Ako politický koordinátor by som rada povedala niekoľko slov o parlamentnej sieti. Volá sa Ženy e, oslobodené od násilia. Sú tam poslankyne a poslankyni zo 47 krajín Rady Európy, ktorí sa zapájajú do boja proti nasiliu voči ženám na národnej úrovni. Táto sieť je veľmi aktívna, veľmi dobre známa, organizuje podujatia na najvyššej úrovni spolu s národnými parlamentmi. Takisto poskytuje zásadné parlamentné fórum a je partnerom pre prácu Rady Európy pri boji proti násiliu voči ženám a domácemu násiliu. Odkedy v roku 2006 táto platforma vznikla, rozvinula sa E, spolupracuje e, v, s inými organizáciami a parlamentmi, napríklad Medziparlamentná únia a OSN ženy. Takisto pracuje v súčinnosti s Európskym parlamentom, kde sú výmeny názorov podobného druhu ako toto a chystáme aj ďalšie v budúcnosti. Táto sieť zvyšuje viditeľnosť a dopad práce zhromaždenia a boj proti násiliu voči ženám sa takisto deje regionálnymi konferenciami, konferenciami a seminármi, rozvojom partnerstiev a spoločných aktivít, ktoré sa konajú aj na medzinárodnej úrovni. Jeden zo zásadných cieľov zostáva podpora, ratifikácia podpisu a takisto implementácie Istanbulského dohovoru. Spomínaná sieť má dôležitú úlohu pri zvyšovaní informovanosti poslankyň a poslancov tých parlamentov, ktorí čoskoro začnú monitorovať si postup a poskytuje im nevyhnutné nástroje na spoluprácu a uľahčuje im túto prácu monitorovania. E, Mimovládka, ktorá je dnes zastúpená v našom paneli, e, je príkladom dobrej práce mimovládok. My ako poslanci sa spoliehame často na odbornosť mimovládok, na ich erudíciu pri preskúmaní uplatňovania dohovorov v praxi a v národných parlamentoch. Aby takáto mimovládka mohla pokračovať, e, obete násilia voči ženám, my poslanci musíme sa stať advokátmi, musíme obhajovať e, túto kauzu, musíme nástojiť na náležitom financovaní, na službách, ktoré chránia ženy proti všetkým formám násilia voči ženám, vrátanie domáceho násilia. Dámy a páni, záverom by som rada povedala, že ako poslanci máme veľké právomoci, komunikačné právomoci, máme pridelený čas v snemovni a to sa ďalej šíri v médiách. Týmto spôsobom by sme mohli šíriť posolstvo a presvedčiť našich poslucháčov, že boj proti násiliu voči ženám je tou správnou vecou a že násilie nesmie byť tolerované. Musíme prestať mlčať. Hlasy poslancov, hlasy poslankyň musia zaznieť, musia volať po čine, musia zmeniť veci k lepšiemu. Prístup Európskej únie k dohovoru bol výzvou. Ale istambulský dohovor e, poskytuje perspektívu pre spoločnosť. Je to projekt, ktorý chceme, aby spoločnosť prijala za svoj. Každé násilie voči každej žene sa ne, nikdy nedá ospravedlniť, minimalizovať alebo odpúšťať. Žiadne takéto násilie. Preto apelujem na vás, použite svoj hlas, nechajte ho zaznieť, aby ste ochránili všetky obete násilia voči ženám. Žiadajte, aby sa veci menili k lepšiemu. Žiadajte o konkrétne kroky v rámci platformy Istanbulského dohovoru. Ďakujem za pozornosť. Now... Ďakujeme pekne. A teraz si vypočujeme Elizabeth Malenbrod. ktorá pracuje vo Francúzsku na generálnom sekretariáte misie pre ochranu žien a takisto sa venuje otázke boja proti násiliu na ženách. Nech sa páči, máte 10 minút. Mesdames, Messieurs les députés. Euh, Dámy a páni, vážení poslanci, poslanky, chcela by som sa predovšetkým poďakovať za vaše pozvanie, aby som mohla byť účastná na tomto zasadnutí, ktoré nám umožní, aspoň dúfam, aby sme jednoducho sa podelili o naše skúsenosti ohľadne pokroku, ktorý sme tu mali v rámci eh, istambulského dohovoru. Je pravda, že tento dohovor Rady Európy, pokiaľ ide o boj, a nás, boj proti násiliu na ženách, predstavuje pre Francúzsko nástroj, ktorý je veľmi účinný, ktorý umožňuje podporovať a zaznamenávať pokrok v boji proti násiliu na ženách. Chcela by som pripomenúť, že Francúzsko už viacero rokov tejto oblasti robí jednoducho veľmi zrejmú verejnú politiku, čo sa pretavuje napríklad aj v jednotlivých právnych predpisoch, ktoré sa príjmajú. Máme zhruba 100 plánov, ktoré sa potom implementujú na jednotlivých úrovniach, na ministerstvách. Chcela by som hovoriť o posilnení našich predpisov, ktoré máme, alebo ktoré tu vlastne už boli aj vlastne pred tým istambulským dohovorom. Máme dva veľmi dôležité zákony e, z apríla 2006, kde sa posilňuje e, postihovanie domáceho násilia tým, že sa rozšírilo pole pôsobnosti poťažujúcich okolností v rámci spoločného partnerského života. Teda týka sa to aj, týka sa to teda aj párov, ktoré sú nezosobášené, ale žijú spolu. To znamená, tieto okolnosti sa rozšírili na viaceré prehrešky, na každodenné násilie, okrem teda tých základných ako sexuálne násilie, vražda alebo telesné ubliženie. Máme ďalší e, zákon z roku 2006, kde hovoríme konkrét, v ktorom sa hovorí konkrétne o násilnostiach na ženách a na deťoch Vytvára sa tu aj právny nástroj, ktorý je veľmi dôležitý na to, aby sudcovia mohli urobiť a uplatiť všetky opatrenia na to, aby chránili osoby v rámci manželského páru, ktoré sú predmetom takéhoto násilia. Takýto, tento zákon umožňuje aj čiastočné alebo úplné stiahnutie poručníctva prípade, že sa preukážu takéto závažné skutky. Je tu takisto aj delikty, ktoré sa berú do ako napríklad psychologické útoky. Takže chcela by som povedať, že tento zákon, pardon, tento istambulský dohovor skutočne má konkrétny dopad na politiku verejnú v našej krajine, vo Francúzsku a rozvediem to teraz bližšie ohľadne troch bodov, samozrejme vo všetkej stručnosti. Predovšetkým, pokiaľ ide o spúšťanie nových inštancií inštitučných, ktoré sa venujú práve boju proti násiliu na ženách. Po druhé, je tu ešte ďalší zákon, ktorý sme prijali na to, aby sme mohli e, potom implementovať jednotlivé štandardy, pokiaľ ide o istambulský dohovor, pokiaľ ide o ochranu obetí a pokiaľ ide prenasledovanie útočníkov. Na záver by som chcela povedať, že v súčasnosti vďaka istambulskému dohovoru máme všeobecnú, všeobecnú osvetu v rámci inštitucionálneho, inštitucionálnej sféry, kde vlastne takéto násilie, ktoré je páchané predovšetkým na ženách, je stíhané patričným spôsobom. Sú tu konkrétne definície špecifické, ktoré sa vzťahujú práve na tento typ násilnosti. Takže pokiaľ ide o ten prvý bod, to znamená nové inštancie inštitucionálne, 3. januára 2016 francúzsky prezident prijal dekret, ktorý eh, na ministerstve, ktoré sa venuje aj právam žien, je tam teda subdivízia, ktorá sa venuje práve násilie, boju proti násiliu na ženách. A ja som predsedničkou tejto sekcie od začiatku tohto, tejto subdivízie. Naša subdivízia je tu na to, aby sme zbierali, vyhodnocovali a zdieľali informácie, ktoré sa týkajú práve násilnostiach na ženách. Takisto je našou misiou nasledovné vytvárať prepojenia medzi od, ostatnými ministerstvami, takisto občianskou spoločnosťou. Máme konkrétne povinnosti, pokiaľ ide o vytváranie osvety a vzdelávania vo všetkých, vo všetkých oblastiach, kde môžeme zakročiť v boji proti násiliu na ženách. Chcela by som zdôrazniť, že toto naša subdivízia MIPROV má interinstitucionálny charakter a máme aj patričné právomoci na rozhodnutia na to, aby sme lepšie bojovali proti tomuto fenoménu. Spolupracujeme samozrejme aj s týmito výbormi v Európskom parlamente a nemusím vám pripomínať, že tento predmet je skutočne transversálny a týka sa všetkých sektorov našej spoločnosti, ako práve justícia, zdravotníctvo, vzdelávania, takisto to má dopady aj v oblasti sociálnej, pokiaľ ide o ochranu obetí. Takže dalo by sa povedať, že tie misie, ktoré musíme MIPROV sú vlastne ukotvené aj v rámci článku 10 tohto dohovoru, čo, kde sa vlastne hovorí o zriadení koordinačného orgánu, alebo článok 11, kde sa hovorí o zbieraní údajov, takisto článok 15, kde sa hovorí o vzdelávaní profesionálnych pracovníkov. To znamená, od začiatku vytvorenia chcela by som povedať, že mi prof vlastne bola uplatnená vo viacerých oblastiach, pokiaľ ide o vzdelávanie profesionálnych pracovníkov ide tu predovšetkým o vytvorenie všeobecnej bázy informácií, pokiaľ ide o vzdelávanie všetkých odborníkov, pokiaľ ide o špecifické charaktery násilia páchaného na ženách, napríklad pokiaľ ide o traumatické zážitky, ktoré takéto násilie so sebou prináša. A vďaka tomuto vlastne obete takéhoto násilia majú lepšiu možnosť e, aby im bola poskytnutá podpora. To znamená, tie nástroje, ktoré my realizujeme, sa využívajú podľa špecifickosti v jednotlivých profesionálnych odvetviach a už sme vytvorili aj také nástroje, predovšetkým pokiaľ ide napríklad o zdravotnú pomoc, takisto aj pokiaľ ide o bezpečnostné vzdelávanie, pokiaľ ide o dozdelávanie policajtov, takisto pokiaľ ide o magistráty a takisto aj pokiaľ ide o sociálnych zamestnancov a Takýmto spôsobom sme vytvorili teda nástroje, ktoré vlastne sprevádzajú tie nástroje, ktoré sú tu na to, aby sme potierali násilie v rámci rodín, napríklad pokiaľ ide o sexuálne násilie, pokiaľ ide o sexuálne kaličenie a takisto aj pokiaľ ide o nutené manželské, manželské zväzky. Spustili sme teda systém informačného charakteru, ktorý centralizuje všetky tie informácie, ktoré dostávame a tieto zverejňujeme v patričných formátoch každé tri mesiace a na stránke na stop násilie na ženách stopviolencefam.fr tam sa tieto informácie ehm, publikujú. vyhodnocujú sa vlastne tieto verejné politiky. Máme zhruba 5 a, eh, tematických celkov, ktorým sa vedujeme, to znamená násilie na ženách. Samozrejme, tieto subdivízii sú zahrnutí predstavitelia zo štátnych zložiek, takisto aj občianskej spoločnosti a takisto aj experti. Tieto dve inštancie sú veľmi dôležité, pretože ako vám už bolo povedané, nielen, že potrebujeme konkrétne údaje vedecké na to, aby sme lepšie poznali tento fenomén. Takisto treba vzdelávať lepším spôsobom profesionálnych zamestnancov, ale takisto všetky typy verejnej politiky by nemali význam, ak by nebola nezávislá kontrola a, a, a analýza. A pokiaľ ide o vytváranie našich predpisov, pokiaľ ide o niektoré štandardy, ktoré vlastne očakáva istambulský dohovor, tak by som spomenula zákon z roku 2013, kde v trestnom zákonníku napríklad máme stíhanie prečinov sexuálneho kaličenia mladistvých, takisto aj pokiaľ ide o nútené sobáše, takisto aj pokiaľ ide o falšovanie, organizovania sobášov, sú tu stanovené konkrétne pokuty. Takisto máme zákon zo strany 2014, pokiaľ ide o rovnosť medzi mužmi a ženami. Súd sa takýmto spôsobom môže uvaliť napríklad e, e, trest preškolenia alebo takisto, ako som už spomínala, je tu možnosť odňatia poručníctva pre toho rodiča, ktorý sa vlastne dopustil takéhoto trestného činu na deťoch. A máme takýmto spôsobom zabezpečený nástroj. Je to taká horúca linka, ktorá zabezpečuje vlastne pomoc e, ženám, ktoré sú v partnerskom zväzku. Takisto tu máme aj zákon z roku 2016, kde sa zabezpečuje e, e, rodičovská mediácia prostredníctvom súdnych zložiek. Takisto podľa ďalších zákonov e, sa zabezpečuje zvýšená miera podpory pre ženy, ktoré boli postihnuté takýmto e, druhom násilia. Na záver by som už iba spomenula, ako som to vlastne spomenula na úvod môjho príhovoru, že uznanie, pardon, do, istambulský dohovor obsahuje predovšetkým uvedomenie si špecifického charakteru násilia, ktoré je páchané na ženách, a týmto spôsobom aj potrebu venovať e, tomuto fenoménu konkrétnu špecifickú politiku. A táto špecifickosť vychádza z viacerých fenoménov, predovšetkým z toho, že tu ešte stále neroz rozmedzi mužmi a ženami a potom ešte špecifickejšie násilie v manželských zväzkoch, takisto kaličenie žien, e, nutené e, manželské zväzky. To takisto vychádza z historického, z historického historickej nerovnosti medzi mužmi a ženy a z tejto disproporcionality. Vo Francúzsku ženy prezentujú zhruba 90 e, obetí domáceho násilia v partnerských zväzkoch vo veku e, vyššom ako 15 rokov a, ako som je to teda 90 e, hlavne žien. Istanbulský dohovor nám takýmto spôsobom umožňuje zamyslieť sa v rámci našej každodennej práce a venovať sa tejto problematike. A mohla by som citovať napríklad e, väčšie uvedomovanie si dopadu násil, násilia na ženách, aký to má dopad vlastne na deti. Takisto máme aj prvý akčný plán, e, ktorý sa týka násilia na deťoch, kde sa berie do úvahy práve aj tento dopad násilia na žena, ktorý potom následne má dopad na e, mentálne zdravie detí. Na záver by som už povedal iba toľko, že ratifikácia istambulského dohovoru v septembri roku 2014 bola veľmi dôležitá, pretože takýmto spôsobom nám bolo umožnené ešte posilniť ten náš záväzok boja proti násiliu páchanom na ženách čím vlastne chceme zdôrazniť tú skutočnú rovnosť medzi mužmi a ženami. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem pani Elizabeth Moiron Brown. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som veľmi rada dala slovo profesorovi Gun, Gunovi Heimerovi. Profesor Heimer je riaditeľom Národného centra informácií o násilí na ženách páchanom mužmi. Toto centrum je na Upsalskej univerzite a takisto je to súčasťou Upsalskej univerzitnej nemocnice, to znamená, je to výskumné centrum, kde sa zabezpečuje osveta, pokiaľ ide o násilie páchané na ženách a takisto tu ide o rozvíjanie metód, pokiaľ ide o ochranu žien pred rodovým násilím. Pán profesor, nech sa páči, máte 10 minút pani profesorka. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za to, že ste ma prizvali na toto veľmi dôležité e, vypočutie. Ja som ginekologičkou a ako už bolo povedané, my vlastne máme centrum na univerzite v Upsale, My spolupracujeme s vládou na zbieraní a šírení poznatkov, robíme výskumné metódy, takisto zabezpečujeme vzdelávanie študentov a profesionálnych pracovníkov, robíme klinický výskum, podporujeme aj vládne agentúry, ako aj organizácie a zabezpečujeme podporu ženám. Máme špecifickú štruktúru, ako to je zjavné z priesvitky. My sme boli prvým eh, centrom eh, ešte 94. zriadeným vo Švedsku a takisto máme aj najväčšiu horúcu linku, ktorá funguje vo Švedsku, takisto robíme vzdelávanie a analýzu tohto výskumu. Čo nás zaujíma je predovšetkým prevalenčná štúdia, kde sme sa pýtali mužov a žien ohľadne fyzického, sexuálneho a psychologického násilia, ktoré zažili v rámci svojho života a aby to dali do súvisu s ich vlastným zdravím. To je veľmi dôležité uvedomiť si, že čo sa vlastne deje s obeťami, ktoré, boli, ktoré zažili takéto násilie. A keď sa pozrite napríklad na sexuálne násilie, tak vidíte, že počas života zhruba 20 žien nahla oznámili násilnosti a iba 5 mužov. Na to, aby sme to mohli lepšie spracovať, dalo e, švedské ministerstvo spravodlivosti nám úlohu, aby sme vypracovali program pre správu týchto nahlásených e, útokov na ženy, e, aby sme mohli zlepšiť zdravotníckú a psychosociálnu starostlivosť, aby sme objasnili zdravotnícke služby v kontexte justičného procesu a ako vlastne vidíte, my sme realizovali a vypracovali takýto formulár, manuál, budete ho vidieť ešte bližšie. A spolu so švedským eh, národným centrom máme eh, taký balíček, pokiaľ ide o zbieranie údajov a dôkazov o takýchto násilnostiach. To znamená, máme už vlastne určitý balíček, ktorý využívajú lekáre na to, aby mohli urobiť patričné vyšetrenie po takomto útoku. Majú tam konkrétne informácie toho, ohľadne toho, čo majú robiť, ako majú postupovať. A týka sa to obetí mužov ako aj žien. Veľmi ľahko sa tento balíček uplatňuje a je vlastne celoštátne k dispozícii a to už januára roku 2011. Takisto sa teda tento balíček hodnotí každý rok. Je to veľmi jednoduchý nástroj pre zdravotných pracovníkov. A ďalším veľmi dôležitým prvkom pre e, Švedské národné centrum je práve tá horúca linka, horúca linka, ktorú nazývame Kvino Fritzlinen. A funguje to vlastne na klinikách a centrum samotné na univerzite v Upsale. Začalo to takisto už v roku 2007 v decembri a viac než 31 tisíc e, telefonátov zaznamená táto centrála ročne, ako to zohľadníme, a dáme do pomeru s populáciou Švedska, ktoré je zhruba 10 minút, to znamená veľmi veľa ľudí sa obráti na túto horúcu linku. Prevádzkujú to profesionáli, je to otvorené 24 hodín denne celý rok, ten telefonát nestojí nič, neobjaví sa teda na telefónnom účte tých obetí a takisto v rámci databázy môžete e, sa informovať, že akým spôsobom sa dá vaša situácia riešiť, pokiaľ ide o útoky pre ženy, pre, pokiaľ ide o sociálne služby, samozrejme je tu prístup aj e, pokiaľ ide o tlmočenie. E, máme k dispozícii webovú stránku, to znamená, predtým, než zavoláte, môžete sa informovať a tie informácie sú k dispozícii vo všetkých 27 jazykoch Európskej únie. Presne tak, ako to stanovujú štandardy Istanbulského dohovoru. Máme zhruba 85 telefonátov denne a je zrejme z toho, že 72 z nich pochádza z, od žien, ktoré sú predmetom násilia, 10 zo strany rodiny a príbuzných a takisto e, tri telefonáty denne sú od profesionálnych pracovníkov, ktorí sa chcú poradiť, ako postupovať. Istanbulský dohovor je veľkým výdobytkom. Ak sa pozriete na naše centrum a na súvislosti s tambulským dohovorom, treba povedať, že z toho sa dá vyvodiť predovšetkým prevencia. Prevencia je kľúčová. Musíme zabezpečiť ochranu a podporu pre obete. A čo je ďalšia dôležitá vec, to je stíhanie tohto kriminálneho skutku. Je veľmi dôležité zdôrazniť, že toto je podstata násilia na ženách Takže hodnotíme aj štatisticky úspešnosť stíhania a obvinenia páchateľov. Pre nás je veľmi dôležité, aby sa to vzdelávanie podporovalo na 100%, pretože poznatky sú kľúčové na to, aby sa zmenili prístupy, aby sa zabezpečila patričná podpora pre obete a preto spolupracujeme na úrovni univerzitných kurzov pre profesionálov a študentov, takisto robíme kontraktuálne vzdelávanie a o pár minút si vypočujete aj o našich kurzoch na úrovni e-learning. Sú to kurzy, na ktoré sme skutočne pyšní na úrovni nášho národného centra. Takže teraz zostane slovo Anika Engström, ktorá je spolu e, predsednička tohto centra. Ďakujem pekne. Jedným z dopadov Istanbulského dohovoru o Švedsku je, že sme zaznamenali veľký záujem o vzdelávanie odborníkov. Aby sme mohli splniť požiadavky, Národná rada pre zdravie spolu s 21 radami vypracovali tento e-learning balíček eh, v súvislosti s domácim násilím. Ide o zvyšovanie vedomostí odborníkov. Je to bezplatný kurz a je dispozícii online pre všetkých, čiže všetci ho môžu použiť. Môžete tak teda urobiť aj individuálne alebo v skupinách, aby ste diskutovali spolu o týchto otázkach s kolegami. Bolo to spustené v septembri minulého roku. Ďalší záber, prosím. Tento webový kurz trvá asi dve hodiny Ide o interaktívny kurz moderného zamerania. E, obsahuje e, pohovory medzi odborníkmi a tým pádom získate prehľad, ako pracujú jednotliví e, odborníci. Ďalej oboznámite sa s legislatívou vo Švedsku o formách násilia, taktiež o rôznych kompetenciách jednotlivých profesionálov. Od začiatku tohto kurzu mali sme viac ako 8500 užívateľov a e, využilo to 172 skupín vo Švédsku. Webová stránka bola naštívená 40 tisíc krát. Pokiaľ ide o užívateľov, ide 50 ľudí zo sociálnych služieb, 16 zdravotníctva a taktiež iní profesionáli z oblasti policie, prokuratúry, učitelia, štátnej zamestnanci a tak ďalej. Dúfame, že sa nám podarí preložiť tento kurz do angličtiny do konca tohto roku. Tento kurz bol veľmi konkrétnym a úspešným spôsobom na zvyšovanie odbornosti profesionálov a ich upovedomovanie o tejto problematike. Takže je to k dispozícii pre všetkých, môžete ho použiť. Ďakujem za pozornosť. Uh, Ďakujem všetkým. Máme tu ešte pani Mariu Miguel Sierra, je riaditeľkou La Voix de Femme asociácie, ktorá je aktívna v Bruseli, pôsobí v oblasti sociálnej integrácie a, a taktiež tu máme predstaviteľov lobby observatória Európskej lobby žien o násilí. Ďakujem pekne za slovo, dámy a páni už roky násilie voči ženám a mladým dievčatám je v centre pozornosti e, tohto tzv. európskeho lobby, ktoré sme založili pred 20 rokmi. Vytvorili sme aj observatórium, aby sme spojili expertov z rôznych oblastí, z rôznych členských štátov EÚ, aby sme si vymenali informácie a informovali o prevalencii násilia medzi ženami a dievčatami. Ako riaditeľka organizácie, a ako expertka Observatória Belgicku môžem povedať toľko, že ratifikácia istambulského dohovoru prinesie veľký, veľký, bude veľkým prínosom a hm, uplatňujeme to od roku 2016. Odvtedy sme zaznamenali výrazné výsledky. Jednou zo zaujímavostí, ktorú spomeniem, je v súvislosti s Národným akčným plánom v Belgicku, ktorý je štrukturovaný v plnej miere podľa e, dohovoru. Uvádza strategické ciele, ktoré nadvezujú na jednotlivé časti dohovoru a tým je monitorovanie a informovanie oveľa jednoduchšie. Nevrátim sa k viac ako 200 opatreniam, ktoré e, bude treba implementovať od teraz do roku 2019, ale chcem upozorniť na jednu vec. Dnes nebolo zohľadnené, nebola táto oblasť zohľadnená belgickými orgánmi v prvnej miere. Chcem ešte hovoriť o, o ďalšej oblasti čo umožnila e, istambulský dohovor v tejto oblasti. Informovanosť o sexuálnom násilne napríklad, e, starostlivosť o obete násilia. Máme už tri projekty, ktoré prebiehajú v tejto oblasti v Belgicku pre policajných úradníkov, Ďalej ide o hodnotenie, vyhodnocovanie rizík a ako zvládnuť faktory sexuálneho e, násilia. A taktiež máme jednu rozsiahlu kampaň. Hovorím o konkrétnej téme, aby som ukázala, že s trochou úsilia sme boli schopní podľa odporúčania dohovoru zvládnuť túto otázku štrukturovaným globálnym spôsobom. Chcem povedať, že od nadobudnutia účinnosti dohovoru a taktiež je to vďaka práce a mobilizácie občianskej spoločnosti, sme mohli sa posunúť e, s týmto plánom dopredu, ako aj s inými plánmi, ktoré tu máme v Belgicku. V dôsledku všetkého tohto sme mohli rozšíriť našu kapacitu poskytnúť domovy napríklad pre ženy. Ešte stále sú nedostatky v tejto oblasti, ale pracujeme na to. Máme ale už viac priestorov k dispozícii pre ženy v domovoch a taktiež sme rozšírili úradné hodiny, pokiaľ ide o e, náväzné e, monitorovanie e, v súvislosti so ženami, ktoré sú obeťami, čiže to funguje 24 hodín denne a rôzne iné opatrenia, ktoré boli rozšírené. Taktiež zaujímavé, že dohovor e, vytvoril e, určitú dynamiku, pretože e, došlo k veľmi účinnej implementácii k tomuto dohovoru. A aj kvôli tomuto musíme koordinovane a v partnerstvách spolupracovať v teréne Každodenne vidíme, že existujú informácie o násilí. Ľudia e, vágne poznajú istambulský dohovor, ale nevedia presne e, o ňom viac, ale poznajú tento dohovor a už toto je niečo, čo vyvoláva optimizmus pretože chceme, aby to ľudí zaujímalo, chceme byť schopní implementovať účinné opatrenia na národnej úrovni. Teraz sa vráťme na európsku úroveň. Ja predstavujem aj túto úroveň. Na EÚ sme zaznamenali pokrok. V 2017 máme rok boja proti násilia voči ženám. Komisárka Jurová sa toho ujala a minulý rok tu bol návrh pristúpiť k istambulskému dohovoru. Toto všetko je niečo, za čo sme veľmi vďačné pretože rôzne aktivity na úrovni EÚ sú dôležité, aby sme eradikovali násilie voči ženám. Násilie voči ženám je najrozšírením násilím v EÚ. Ehm, prevalencia tohto násilia svedčí o, o dominantnosti mužov a dopady, ktoré sa týkajú zdravia žien, ich profesionálneho života. A toto všetko je prekážka e, ekonomickej nezávislosti žien a taktiež integrácie žien v sociálnych a spoločenských aktivitách a ich uplatnenie v politickej oblasti. Ženy a deti, ktoré sú obete násilia na ulici, doma, online, Pozrime si údaje v tejto súvislosti. V Európe 50 žien zomrie týždenne v dôsledku domáceho násilia. 30 žien boli už obeťami nejakého typu násilia od veku 15 rokov. Jedna, jeden z 5 ľudí si myslia, že obeť má na svedomí násilie. E, náklady ročne sa odhadujú na 268 miliard eur, čo je výrazné percento HDP. Napriek týmto devastujúcim údajom násilie voči ženám a deťom sa bagatelizuje, nepovažuje sa to za politickú prioritu. Naopak, pre, počas uplatnutných opatrení došlo k obmedzeniu finančných prostriedkov pre prevenčné opatrenia. V rámci EÚ násilie a zlyhanie vlád zabraniť násiliu je dennou realitou, čo je veľmi brutálne práve tieto ženy a deti. V súčasnosti e, politické legislatívne opatrenia nie sú dostatočné, aby riešili násilie voči ženám e, trestné zákonníky často neposkytujú dostatočné opatrenia na e, trestnoprávny postih týchto trestných činov a dokonca aj implementácia, ak nejaké opatrenia existujú, je nepostačujúca. E, neexistuje dostatok domovov pre ženy a deti, ktoré sú obeťami násilia, nedostatok miesta na e, splnenie dopytu a taktiež finančné prostriedky sú nedostatočné v rámci mimovládnych organizácií. Profesionáli sú v kontakte s obeťami, napríklad policajti, ktorí prichádzajú do kontakty s obeťami, nie sú často dostatočne e, kompetentní, zaškolení, takže dochádza k sekundárnej viktimizácii. Prevencia nefunguje kvôli štrukturovanej úlohe a kvôli často eh, eh, podriadenosti, ktorou trpia ženy. Ženy trpia násilím kvôli e, etnickému pozadiu, náboženstvu, sexuálnej orientácii napríklad, alebo ich štatútu ako imigranti. A toto sa neberie do úvahy. Často, ak prichádzajú o povolenie, o pobyt, je tu riziko, že im nebude venovaná potrebná pozornosť. Často je tu málo špecializovaných domovov pre utečenkyne. A Dokonca neexistujú e, domovy pre ženy, ktoré nemajú žiadne e, doklady totožnosti. Čiže ženy nemajú, neužívajú rovnakú ochranu. Neexistuje nejaký koherentný rámec vo všetkých členských štátoch. EÚ má výraznú politiku, pokiaľ ide o diskrimináciu na základe e, rodu pohlavia, ale ešte stále nemáme dostatočný rámec, ktorý by sa zameral na riešenie násilia rovnosť medzi mužmi a ženami nebude dosiahnutá, kým neeradikujeme násilie vhodnými opatreniami v legislatívnej oblasti. Napríklad Istanbulský dohovor je všeobecným komplexným prístupom e, k tejto problematike a vyplňa medzery, ktoré existujú na národnej úrovni v tejto oblasti. E, lobby európskych žien podporené koalíciami v mnohých členských štátoch EÚ požadujú pristúpenie k tomuto dohovoru. Máme podpisy tisícok obyvateľov EÚ, ktorí sú za to, aby EÚ pristúpila k istambulskému dohovoru. Ehm, toto je dôležitý signál pre medzinárodné spoločenstvo a pre náš záväzok bojovať proti násiliu. Máme k dispozícii aj viac údajov, ktoré pomáhajú pri prevencii, k presadzovaniu prevenčnej politiky, ktorá by mohla byť účinnejšia v boji proti násiliu a pomáha prehlbovať ochranu poskytovanú obetiam, ktorá je zakotvená v smernici ochrane obetí. Taktiež dlhodobo bude viac zdrojov k dispozícii pre túto Eh, problematiku. Členské štáty znašajú väčší tlak, aby sami ratifikovali tento dohovor a umožní to zlepšie eh, právnu legislatívnu spoluprácu v tejto oblasti, ako je to aj v oblasti obchodovania s ľuďmi a mohli by sme byť efektívnejší eh, vnútorne aj externe. Tri inštitúcie sa zaviadzali vo februári k nulovej tolerancii, pokiaľ ide o násilie voči ženám a to je čo sme, k čomu sme sa zaviazali. Je to naliehavé pristúpenie EÚ k dohovoru by bol veľmi dôležitým krokom a tým správnym smerom. Ďakujem. Ďakujem pekne e, pani e, Miguel Sierra. A teraz dám slovo e, našim spolu spravodajcom pani Miss Revol Bonifoy a pani Koraca Bild. A najprv dám slovo uh, e, Rivo Delon Bonifoy na 5 minút. Ďakujeme pekne. Pani Koraca Bild chcela prísť, ale žiaľ, prišlo k nejakému problému s lietadlom. Myslím, že príde len čo to bude možné. Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí vystúpili. Je to pre nás čest, že prišli medzi nás a som veľmi rada, že bojujeme proti násiliu na ženách. Som hrdá, že som spoluautorkou správy, kde Európsky parlament vyzýva Európsku úniu, aby sa podpísala ratifikoval istambulský dohovor. Je dôležité, aby výbory spolupracovali, aby sme túto výzvu zvládli a vykorenili násilie vychádzajúce z rodovej nerovnosti a aby sme zabezpečili všetkým život bez násilia vo verejnej a súkromnej sfére. Aj v súčasnosti musíme všetci bojovať. Všetci poznáme výsledky štúdie Agentúry pre ľudské práva v Európe, a musíme si uvedomiť, za čo bojujeme. Jedna tretina žien zažila sexuálne alebo iné násilie v živote a jedna petina žien bola znásilnená. Niektoré ženy a je veľký počet žien, ktorý, ktoré sa vyhýbajú určitým miestam, pretože sa obávajú sexuálneho násilia, takže skutočne je to veľký problém. Polovica obyvateľstva neustále riskuje, že sa stane obeťou takéhoto násilia a preto potrebujeme, aby sme sa chopili našej zodpovednosti. Všetci musí cítiť zodpovednosť nielen ženy a dievčatá. Je treba zapojiť do tejto zodpovednosti aj mužov a chlapcov, aby prevzali zodpovednosť za svoju úlohu a uvedomili si miesto žien v spoločnosti sexuálne, psychologicky alebo fyzicky napadnúť ženu, v niektorých etnikách sa nepokladá za trestný čin, niektoré záležitosti sa ospravedlňujú. Toto nesmieme tolerovať. Veľmi často ženy obete nenahlásia na policii, čo sa im stalo, pretože sa obávajú ďalších represálií. A to znamená, že sa vlastne o týchto trestných činoch nevie, sú zatajované a preto je dôležité, aby sa začali hambiť iní, agresory. Treba pripomenúť, že ženy sú predmetom e, diskriminácie a najväčšími obeťami násilia sú veľmi, sú veľmi e, prekernej situácii, čo sa týka sexuálnej identity, orientácie, veku, pôvodu, handicapu keď sú napríklad žiadateľky o azyl. Európska únia musí skutočne naliehavo konať, pretože vďaka tieto problémy existujú a vďaka istambulskému dohovoru existujú rôzne záväzné medzinárodné platformy a nástroje. Máme tu istambulský dohovor, kde ide o ochranu obetí, o ochranu pre deti, pre utečenkyne, pre žiadateľky o azyl. Bojovať proti násiliu voči ženám to nie je len boj proti násiliu ako takému. Znamená to uvedomiť si, čo vlastne je násilie, čo je ochrana obetí, prenasledovanie páchateľov, a mať zdroje na realizáciu opatrení. To sú globálne úlohy, kde dohovor vedie k výsledkom. Európska únia musí čo najrychlejšie ratifikovať a podpísať tento dohovor, musí k nej pristúpiť, pretože má právomoci v mnohých oblastiach. Pristúpenie Európskej únie nesníma zodpovednosť členských štátov Všetky členské štáty podpísali, ale iba 14 zatiaľ ratifikovalo dohovor. To nestačí. Pristúpenie Európskej únie by zabezpečilo konzistentný právny rámec na európskej úrovni v snahe chrániť ženy a dievčatá bez ohľadu na ich miesto pobytu v Európe. V nedávne útoky v členských štátoch EÚ proti ženským právam nám pripomínajú, že ženy nie sú rovnako chránené proti násiliu vo všetkých členských štátoch. Európska únia musí zohrať dôležitú úlohu pri zbere údajov napríklad, pretože nám chýbajú štatistiky a pritom sú nevyhnutné na to, aby sme lepšie dokázali odhadnúť a potierať tento nešvar. Vo Francúzsku 30 žien sa obráti najprv na svojich lekárov a politické aktivity sa preto zamerali na zdravotnícky personál, tak aby bolo možné naučiť lekárov pomôcť obetiam. Je dôležité tieto údaje šíriť po celej Európe, aby naša reakcia bola naozaj dobre zacielená a efektívna. Po ratifikácii nebude ešte náš boj ukončený. Práve naopak, Európsky parlament by mal venovať pozornosť tento dohovor a jeho následné mechanizmy. Potrebujeme primerané zdroje, dostatočné zdroje, tak aby všetky opatrenia sa dali uskutočniť. Potrebujeme veľkú politickú vôľu. Sme presvedčení, že smernice o prevencii a boji proti násiliu voči ženám bude e, nevyhnutnou etapou, vďaka ktorej budeme mať definíciu násilia na ženách, e, vďaka ktorej by sme mohli lepšie e, uplatniť tento dohovor v praxi a príjmať ďalšie konkrétne kroky, ktoré vychádzajú aj z európskych právomocí. Myslím si, že je na čase, aby sme zareagovali. Nesmieme vyčkávať s realizáciou toho, čo sa dohodlo v Lavalet. Istanbulský dohovor umožní vytvoriť rovnoprávnejšie prostredie medzi mužmi a ženami, čo je aj cieľ európskych dohovorov a charty ľudských práv. Je to niečo, čo musí byť do praxe uplatnené konkrétnymi opatreniami. Ešte je pred nami veľa práce a moja správa, ako aj jednotlivé správy Európskeho parlamentu, sú vlastne na to, aby pomáhali európskym občanom. Ja by som sa chcela poďakovať výboru, samozrejme aj Rade Európy a chcela by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí sú prítomní dnes tu, pretože takýmto spôsobom mám väčšiu odhodlanosť ísť až eh, za hranicu možného. Ďakujem. Thank you very much, um, Ďakujem veľmi pekne, Kristín. A teraz by som navrhol, aby sme aby sme počkali na pani Nikora Cubil, až keď príde a možno by sme mohli teraz umožniť e, otázky. Mohli by ste prosím obmedziť príspevky na dve minúty? Ďakujem. Začneme Malen Bior. Ďakujem pekne za slovo. E, rada by som poďakovala všetkým rečníkom, rečníčkam, spravodajcom a samozrejme aj prítomným za zorganizovanie tohto vypočutia. Aj z GUE sme za istambulský dohovor. Je to veľmi dôležitý krok a rozmýšľam tu teraz, ako veľmi prispel parlament tomu, aby sa to stalo realitou. Násilie voči ženám je realita. Ženy feministky pracujú v tomto smere, hovorí pani Bjork. Ale ešte treba veľa urobiť na národnej úrovni. Mnohí odborníci spomenuli, že ešte stále žijeme v kultúre, ktorá akceptuje násilie voči ženám a dievčatám, inak by to bolo už dávno predsa skončilo. Ľudia tu hovoria o iných kultúrach, o tom, čo znamená násilie v inej kultúre, ale my máme svoju vlastnú kultúru, ktorej ženy každý týždeň zomierajú. Je to v priemere 7 žien týždenne. Veľmi zriedkavo sa páchatelia náležite odsúdia. Jednoducho nepríde k súdnemu konaniu a verdiktu. Ak je to takto, tak sú to naozaj iba prázdne slova. Tie, ktoré tu hovoríme, aby sme ukončili násilie voči ženám. Apelujme na parlament, aby sa niečo udialo, aby ženy mohli plne sa tešiť životu. Istanbulský dohovor je veľmi dobrý nástroj, ale mal by byť aj záväzný. Mali by sme odviesť prípravné práce a zabezpečiť, aby páchatelia boli predvedení pred spravodlivosť. Musíme si byť istí, že podporujeme obete násilia a práve preto musíme tie národ, najlepšie modelové príklady šíriť. Ďakujem aj kolegom kniam z Francúzska. Vieme, že v Španielsku sa odviedlo veľa dobrej práce. Musíme teraz budovať na všetkých týchto dobrých e, praktikách aj z iných štátov, okrem spomínaných, pretože ženy a mladé dievčatá to od nás, e, zákonodarcov, očakávame. Pani spravodajkyňa, to, tu nie le, len, nejde len o to, že musíme ratifikovať istambulský dohovor a že musíme vykonať istú európsku stratégiu na únijnej úrovni boj proti násiliu voči ženám a ľudí, ľuďom z komunity LGBTI. Potrebujeme stratégiu a erudíciu, aby boli na našej strane. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Ďalšou rečníčkou je pani Garcia Pérez. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem všetkým, čo vystúpili, všetkým predrečníčkám, predrečníkom. Tento program je veľmi aktuálny, pretože poukazuje na dôležitú problematiku. To znamená aktívnu politiku pre boj s genderovým násilím. A tieto genderové politiky, rodové politiky majú rôznu podobu v rôznych členských štátoch EÚ. Je veľmi zaujímavé uvedomiť si, že je možné dosiahnuť spoločnú európsku politiku politiky, ktoré využijú to najlepšie zo spečených praktik, postupov a legislatívy v členských štátoch EÚ. Tak, aby s týmto nešvárom sme skoncovali. Je to určitý mačistický terorizmus, ktorý nemá miesto v Európe, pretože spôsobuje úmrtia žien v manželstvách, v partnerstve vedie k obrovskej nespravedlnosti a nerovnosti. Polovica obyvateľstva má milný dojem, že majú väčší moc a že majú moc nad druhou polovicou obyvateľstva. Je preto zásadne dôležité, aby všetky doterajšie politiky boli riadne implementované a to veľmi rýchlo. Je dôležité, aby Európska únia ratifikovala istambulský dohovor, ale ako povedala naše, naša pani spravodajkyňa, nesmie to slúžiť na to, aby jednotlivé členské štáty sa zbavovali svojej vlastnej zodpovednosti, pretože musíme začať pracovať na tejto veci na všetkých úrovniach. Určité kroky sme už urobili. Uvedomili sme si, že je potrebné začať bojovať s genderovým násilím, že sú tu určité možnosti, ako to urobiť. Preto jednotlivé členské štáty spustili svoje vlastné iniciatívy, schválili si legislatívu, ale okrem legislatívy potrebujeme aj politiku prevencie, politiku pomoci obetiam genderového násilia a takisto vzdelávacie politiky, aby sme dosiahli zmeny v myslení spoločnosti. Práve to je to, čo potrebujeme v túto chvíľu. Potrebujeme istý impuls pre zlepšenie nerovnosti medzi mužmi a ženami. Práve preto je zásadne dôležité, aby podobné vypočutia, ako je to dnešné, sa konali aj ďalej. Na mm, tejto platforme sa môžeme podeliť o informácie a vyzvať ďalších, napríklad Európsku komisiu, aby spustila ďalšie iniciatívy v rámci súčasného právneho rámca v oblasti boja s násilím na ženách. Ďakujem. Robert Necula, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Hovorí pani Necula. Eh, je to veľmi dôležitá informácia, ktorú sme sa tu dozvedeli. To, že boj proti násiliu voči ženám je dobrá vec a násilie nesmie byť eh, tolerované, to vedie ku koherentnému európskemu rámcu na prevenciu a boj proti násiliu voči rodovému násiliu a skupina EPP neustále zabezpečuje to, aby bolo možné zintenzívniť tento proces prístupu k dohovoru. Vo všeobecnosti by som chcela povedať, že je našou zodpovednosťou bojovať proti beztrestnosti e, páchateľov a na ochranu obetí a v tejto snemovni sme prijali mnoho dokumentov v tejto veci. Mám mnohé praktické otázky, ktoré by som chcela položiť pánu profesorovi Heimerovi a pani e, Kekstrom. Uh, Spomínali, spomínali ste ľudí, ktorí volajú na SOS telefónne linky. Ja by som rada vedela, aký profil žien, ako ste vyprofilovali typ žien, ktoré volajú na túto SOS linku, akú, aké majú vzdelanie napríklad, aká národnosť najčastejšie volá. Hovorili ste, že musia byť prítomní tlmočníci. Hovoríte teda, že je vzostup v, napríklad v počte nešvedských občanov alebo ne, občanov nehovoriacich e, po švédsky, ktorí volajú a čo vám vlastne ženy nahlasujú, keď e, zatelefonujú. Keď hovoríme o domácom násilí, niekedy si myslíme, že to manžel e, pácha násilie voči žene, ale ja by som rada hovorila aj, aj o situáciách, kedy otcovia sú násilní voči deťom a nie len dievčatám, ale aj chlapcom. Máme situácie, kedy dievčatá hovoria nielen o sebe, ale aj o bratoch, o, tomu, o tom, čomu sú vystavovaní aj bratia. Netreba uspriadať ďalšiu takúto linku pomoci, linku SOS, e, aby to, sa toto zohľadnilo. Ďakujeme. Pani Brandke, ďakujem pán predseda za slovo a ja by som chcela poďakovať, hovorí pani Reintke na národnej, európskej a transnacionálnej úrovni potrebujeme všade spoluprácu, pretože tento problém pretrváva. Musíme eh, ho to zmeniť. Chcem povedať tri veci. Predovšetkým istambulský dohovor nie je len zásadne dôležitým dokumentom, pretože vytečuje úplne nové štandardy, ale je to zásadne dôležitý dokument i preto, aby bola možná multilaterálna spolupráca a tento dohovor to umožňuje. Spoluprácu v politickej sfére. Myslím si, že to môže preklenúť národné polarizácie, môžeme spolupracovať a zamerať sa na tie problémy, ktoré sú reálne a multilaterálna spolupráca je ten spôsob, ktorý by mohol zakryť alebo prepojiť mnohé oblasti politiky. E, veľmi často je to neviditeľný problém, ktorý treba zviditeľniť. Istanbulský dohovor hovorí aj to, že nesmieme prestať, musíme ďalej šíriť osvetu, e, konať aktivity také ako napríklad 25. novembra a takisto konať právne kroky, aby sa zmenilo niečo v spoločnosti. Myslím si, že prístup k dohovoru na úrovni Európskej únie je dôležité, ale my vo výbore pre ženské práva si myslíme ešte viac. Mali by sme mať e, smernicu voči rodovo podmienenému násiliu na európskej úrovni. A posledná vec, o ktorej chcem hovoriť, keď e, si zosumarizujeme, kde je EÚ v súčasnom bode. Na jednej strane máme predsedu, ktorý prezidenta máme v ktorý hovorí, že, tre, že je v poriadku, keď chmatneme ženu za rozkrok a potom na druhej strane máme ľudí, ktorí sa vyjadrujú rovnako nevhodne v tejto téme a my musíme práve kvôli tomu bojovať proti takýmto výrokom a čím skôr ratifikovať istambulský dohovor. Tá, toto presadzovanie dohovoru v praxi musí jasne a razantne ukázať, že neprestaneme bojovať proti násilu voči ženám, kým tento nešvar nebude vykorenený. Ďakujem. Slovo má pán Jurek. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Nož, rozprávame sa tu o tejto téme, ako keby sme boli prvým parlamentom, ktorý kedy ratifikoval tento dohovor. Vieme, že mnohé členské štáty tento dohovor už podpísali a polovica z nich ho už aj ratifikovala. Polsko, Litva, Francúzsko už všetky tieto krajiny ratifikovali istambulský dohovor. Hovoríme tu o e, veci, ktorá sa nazýva domáce násilie, to je zrejme. Mňa by zaujímalo to, aké argumenty by sme mohli pre, e, predniesť, aby EÚ ratifikovala tento dohovor. Právny štát totižto e, vylúčuje, aby dve telesa mali rovnaké kompetencie. EÚ je asociácia krajín, ktoré vykonávajú tieto právomoci a ak Únia chce podporovať členské štáty v boji proti domácemu násiliu a presadzovať tie ciele v praxi, napríklad preskúmať rôzne kultúrne e, dôvody v pozadí, často neskúmame kultúru, ktorá prináša tieto problémy. A zaujímavé je, že pornografia je slovo, ktoré v tejto rozprave nezaznelo ani len raz a pornografia predsa podporuje mnohé druhy násilia voči ženám. Ako som povedal, Európska únia by mohla podporiť členské štáty EÚ a bojovať s týmto fenoménom, ale aký je cieľ toho, aby únia ratifikovala dohovor? Opäť treba povedať, že to je zdvojovanie e, výsad a právomoci a to je proti princípom právneho štátu, s ktorými musíme byť v súlade. Tie isté právomoci nemôžu vykonávať dve rôzne ustanovizne zároveň. Ďakujeme. Slovo má Anna Gomez, hovorí predseda. Ja by som chcela poďakovať hosťom za to, že nám dali túto príležitosť. Je to pre nás čest, že, že prišli a odprezentovali užitočné informácie, na základe ktorých e, chápeme skutočnú dôležitosť toho, aby Únia a nie len členské štáty pristúpila k istambulskému dohovoru. Skutočne dúfam, že pristúpenie bude znamenať skutočné zlepšenie veci v praxi, skutočnú realitu proces učenia sa, ktorému členské štáty sa vystavili, sa zapojili do ňoho, aby bojovali s domácim násilím. E, ja by som rada poprosila našich hostí, či v ich štúdiách a v ich praktikách odhalili dopad, odhalili dôsledky finančnej krízy a implikácií, ktoré má finančná kríza v istých členských štátoch. na zvýšenie domáceho násilia, ktoré sa zvyšuje v dôsledku obrovského stresu a napätia v spoločnosti, ktoré vyvolala finančná kríza. Ja to vidím, že sa to deje v krajine, odkiaľ pochádzam, z Portugalska. Je to krajina, ktorá je jedno z tých, čo sú najviac postihnuté finančnou krízou a potom čelila ďalej uťahovaniu opaskov a politike úspor, kedy rodiny museli prijať úsporné programy a opatrenia a to e, znamenalo erupciu násilia, najmä voči ženám a deťom. To sa dialo v rodinách. A dokonca aj počet samovrážd v dôsledku domáceho násilia vzrástol. Chcem nadviazať na to, čo povedali predrečníci a hovoriť o implikácii nedávneho rozhodnutia Dumy Ruska. Rusko je členom Rady Európy a Duma zlegalizovala domáce násilie Rada by som vás poprosila, či ste zvážili tieto dopady, ktoré to môže mať nielen v Rusku, ale aj v iných krajinách v susedstve, krok, ktorý ich môže povzbudiť vydať sa tým istým necivilizovaným smerom. Ďakujem. Ďakujem vám. Teraz má slovo Julie Ward. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem povedať, že je naozaj veľmi dobré, keď si môžeme vypočuť vynikajúcich odborníkov, ktorí zosumarizovali dôkazy, najlepšie praktiky, napríklad prezentácia zo Švedska. Ja cestujem a stretávam sa so ženami zo všetkých členských štátov EÚ a som rada, že tu môžem byť a hovoriť aj za nich, pretože oni apelujú, aby na úrovni únie sa začalo konať. Na úrovni členských štátov niekedy nepadať záujem o aplikovanie, možno členské štáty to zratifikujú, ale nepresadia v praxi dohovor. Ženy potrebujú ďalšiu ustanovizeň, ktorá sa postaví za ich práva. Ženské práva sú ľudské práva jedna z mojich priateliek z, ba, z Balkánu, aktivistka, nepoviem, ktorá to bola konkrétna krajina, táto žena povedala, tam, kde bývam, táto krajina nebude, neratifikuje istambulský dohovor, pretože to bude mať určité náklady. A ja som odpovedala, náklady predsa sa dajú vyčísliť aj v počte stratených ľudských, ženských životov. A nie len v ekonomických nákladoch. A ženy zomierajú, keď ich páchatelia napadnú a to treba tiež si uvedomiť v tejto rozprave, ktorú dnes vedieme. Máme teda povinnosť ako ľudia a ako tí, ktorí pracujú v európskych inštitúciách, obhajovať a chrániť sestry, ktoré sú, naše sestry, ktoré sú ohrozované regresnými politikami, ktoré začali vykonávať niektoré členské štáty EÚ, ktoré e, porušujú ľudské práva a ženské práva. Nestačí ratifikovať, musíme aj implementovať a monitorovať následné kroky po pristúpení. Rada by som hovorila aj o úsporných opatreniach. Anna o tom mm, čiastočne hovorila. Úsporné opatrenia prispievajú, významne prispievajú, prispievajú k násiliu. Na jednej strane rastie tlak na rodiny a na druhej strane aj tlak na vzťah. Právne služby, utečenci, títo všetci dostávajú menej peňazí, boli fondy krátené na služby súvisiace s utečenkyňami a preto sa nám rozvinul problém do väčších rozmerov a to kvôli hospodárskym politikám. Rada by som sa spýtala na jav e, prihliadajúcich alebo okolostojacích ľudia, ktorí sú svetkami domáceho násilia. Chcem apelovať, aby nezostávali e, v úzadí, aby nemlčali, aby sa iba neprizerali. Potrebujeme vzdelávať ľudí, aby sme vytvorili lepšiu kultúru vzťahov, kedy bude e, sa, sa ľudia k sebe chovať s väčšou úctou aj v rodovo podmienených vzťahoch a bude potom menej násilia. Ďakujeme. Helga Stevens, nech sa páči. Dank u voorzitter, beste collega's. Het is heel belangrijk dat wij... Ďakujem pekne, kolegovia a kolegyne. Je veľmi dôležité, aby sme hovorili o, o násilnostiach a násilí, ktoré súvisí s rodovým súvislostiami. Musíme sa proti tomu postaviť. Vypočula som si všetkých rečníkov a mňa by zaujímalo viac to, ako ženy s handicapom majú prístup k určitým službám tejto starostlivosti, pretože to môže byť problém. Predstavte si napríklad hluchú ženu, ktorá nemôže zatelefonovať, pretože nepočuje. Ako môže kontaktovať vašu službu? Môžete mi povedať, ako to funguje vo Švedsku? Ja som sama nepočujúca a keď musím zavolať urgentnú službu, tak to jednoducho nefunguje. Ja to nemôžem. A paralelne k tomu máme ešte okrem sexuálneho násilia aj problém starostlivosti o ženy, sú tu adekvátne služby pre ženy s postihnutím, pretože to je veľmi dôležitá téma. Hovoríme tu o ženách vo všeobecnosti, ale ženy s postihnutím, to je dodatočná dimenzia a častokrát sú diskriminované. A keď hovoríme o ženských utečenkách, zaujímalo by ma, či aj oni majú dobrý prístup k takýmto službám, vedia vôbec, že takéto niečo existuje a Týka sa to vlastne e, rovnakých problémov ako tých, ktoré majú ženy s e, určitým handicapom. A potom ešte pokiaľ ide o ratifikáciu istambulského dohovoru Európskou úniou, čo teda je tá skutočná pridaná hodnota? Ja, ja nemám pochybnú, že takáto pridaná hodnota existuje, ale čo by mňa zaujímalo je, že ako táto pridaná hodnota efektívne teda vyzerá. Keď povieme, že už 14 krajín ratifikovalo túto, do, tento dohovor, tak pýtam sa, prečo to ešte nebolo ratifikované na úrovni Rady Európy. Je istambulský dohovor veľmi dôležitý a to sa týka aj viacerých iných krajín, pokiaľ ide o východnú Európu a balkánske štáty. Tam je skutočne veľa problémov, pokiaľ ide o násilnosti na ženách a mňa by skutočne zaujímalo konkrétne, že akú pridanú hodnotu to prináša pre Európsku úniu, keď tento dohovor bude ratifikovaný. Spočíva tá pridaná hodnota vo výmene overených postupov. Mohli by ste mi k tomu viac povedať? Ďakujem. Ďakujem, pani Halibor. Ďakujem. Ďakujem spravodajcom a všetkým rečníkom. My vieme, že násilie na ženách, rodové násilie je veľmi dôležité alebo fenomén, pretože ja si myslím, že ešte stále nevieme v podstate ten pravý rozmer, nepoznáme tento obrovský problém a je veľmi dobré, že my v Európskej únii, aspoň v týchto dvoch výboroch, skutočne príjmame pozitívne kroky na to, aby sa ratifikoval istambulský dohovor a ďalšie predpisy týkajúce sa rodového násilia. Je skutočne hanebné, že iba 14 krajín ratifikovalo tento dohovor a bohužiaľ Spojené kráľovstvo je jedným z nich A, takže to poukazuje na tú dôležitú úlohu, ktorú my musíme si splniť, pretože je to iba polovica. Ak iba 50 členských štátov to ratifikovalo, tak je to skutočne problém, pretože čas tu bol. Kde sú tie ostatné štáty? Takže čo môžeme urobiť my, ako môžeme my prispieť, jednoducho urobiť nátlak na tú ratifikáciu. Ak my to budeme robiť, ten nátlak, my môžeme všetci ísť do vlád našich, a môžeme hovoriť, že v tej krajine sa to spravilo, tak aj my to musíme, takže to je tá pridaná hodnota, ktorú my môžeme poskytnúť. Nesmieme zabúdať na to, že rodová rovnosť je jeden z tých kľúčových princípov hodnot v rámci Európskej únie. V 57. to bolo vlastne spomenuté, teraz sme v tých rímskych zmluvách, teraz sme oslali 60. výročie, to znamená, dosiahli sme veľa a je to veľmi dôležité, keď sme v týchto oblastiach zaznamenali pokrok, pretože Niekedy sme skutočne takým osamelým hlasom, keď hovorím o týchto témach, ale je to skutočne tá dôležitá kvapka, ktorú potrebujem. Ale ako povedala dnes predrečníčok, misogénia a e, zdanlivá nenávisť proti ženám v niektorých častiach sveta sa stáva stále silnejšia. No, nie silnejšia, ale významnejšia. A jedna z tých kľúčových pozitív, jeden z tých kľúčových pozitívnych výdobytkov, je ten, že domáce násilie teraz jednoducho je prediskutované vo verejnosti, už sa o tom hovorí a to je ten začiatok, aby sme sa s tým vysporiadali vôbec. Takže ja by som chcela, aby sme po tej ratifikácii Stambulského dohovoru sa dostali ešte ďalej k európskemu rámcu, k nejakej európskej smernici ohľadne domáceho násilia, pokiaľ je o túto tento fenomén. Je to dôležitá téma, kľúčová a mali by sme urobiť všetko preto, aby to takýmto spôsobom sa riešilo. A to, mal by to byť cieľ týchto dvoch výborov. Teraz dám slovo pani Sipel, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Úprimne povedané, ani neviem, kde v tejto téme mám začať. Kolegyňa Hannibal už poukázala na to, že Veľmi dlho, celé 10 ročia, 100 ročia, to bolo tak, že násilie, domáce násilie na ženách sa dialo, ale sa o tom jednoducho nehovorilo, teda nie aspoň verejne. A ženy potom častokrát sa nedovolali pomoci, ani nedočkali sa podpory v rodine, museli tú situáciu nejako vydržať, pretože nebola žiadna iná alternatíva. Áno, v tejto oblasti sa teda urobili zmeny a predsa len zažívame ešte stále, že aj v našich európskych štátoch násilie na ženách ešte stále je každodennou skutočnosťou, že väčšina prípadov násilia na ženách, na rozdiel od toho, čo hovoria médiá, vzbudzujú dojem, že pachatelia nie sú veľkí neznámi, ale jednoducho sú to buď partnery, susedia, kolegovia. A ešte stále sa teda o tom nehovorí a organizácie, ktoré poskytujú pomoc napriek všetkým pozitívnym príkladom zažívajú stále, že vlastne to financovanie v niektorých krajinách im bolo úplne odseknuté, respektíve musia stále bojovať o to, aby dostali dostatočné prostriedky na to, aby organizovali pomoc ženám. A preto si myslím, že potrebnosť poukazovania na túto tému opätovne, nielen pokiaľ ide o tretie krajiny a v iných krajinách, kde údajne prevládajú iné kultúry, ale aj u nás doma toto poukazovanie je veľmi dôležité. A kolegyňa Hannibal na to už poukázala, že nie všetky štáty istambulský dohovor podpísali a dokonca aj tie, ktoré ho podpísali, sa nestarajú o implementáciu tohto dohovoru. Takže je veľmi dôležité, aby sme v tomto boli údernejší a mali presadzovacie mechanizmy, na ktoré by sme sa mohli zamyslieť. A takisto aj sankcie sú ťažké, aj jazyk je ťažký. Ten termín, ktorý sa v mojej krajine používa, tie vraždisti, to je jednoducho neúnosné, jednoducho nie je nič čnostné alebo čestné na tom, keď niekto zabije ženu, ani keď sa to vníma cez prízmu nejakej kultúry. Takže by sa takýto výraz vôbec nemal používať. Máme veľa práce aj v našich vlastných radoch s našimi vlastnými občanmi a preto je dôležité, aby sa tento signál ratifikácie e, dohovoru využil na to, aby sme v tejto oblasti zaznamenali väčší pokrok. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz by som rada dala slovo našim rečníkom na záverečné pripomienky. Pani Gafarova máte 3 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom a chcela by som povedať, že podľa môjho názora, podľa môjho názoru je tu dnes veľká príležitosť na to, aby sme zmenili naše pohľady aby sme si vymenili informácie o týchto dôležitých otázkach. Napríklad tu odznelo z úst kolegy, že téma ohľadne istambulského dohovoru a jeho ratifikácie je dôležitou témou v Európe. Prečo? Pretože väčšina medzinárodných dokumentov o rodovej rovnosti a slobodách sa vnímajú ako základné trendy v spoločnostiach a podľa môjho názoru otázka rodovej rovnosti je určitým ukazovateľom pre rozvoj demokracie v tej či onej krajine. A istambulský dohovor, to bolo už spomenuté, podpísaný v niektorých krajinách, v niektorých krajinách dokonca už aj ratifikovaný. Sú to aj také krajiny, kde sa to nepodpísalo alebo neratifikovalo podľa môjho názoru musíme urobiť, čo sa dá na to, aby sa táto situácia zlepšila. A chcela by som povedať, že hlavné otázky v rámci tejto diskusie sú tie, aby sme nezabúdali na to, že násilie na ženách je kľúčové našej ambícii, aby sme ho potierali a bojovali proti nemu, pretože nejde iba o tému, ale musí sa to vyzbrojiť nejakými všeobecnými právnymi zárukami, avšak nesmie sa zabúdať na to, že tá deklarácia rovných práv jednoducho zlyháva kvôli neprítomnosti nejakých skutočných rovných šancí. Musíme sa preto pozrieť na naše právne predpisy a na tú rovnosť našej spoločnosti ako takú. Ďakujem. Ďakujem. Pani Moron Brown, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcela by som už v úvode povedať, že je veľmi dôležité, a bolo toto už počiarknuté zo strany viacerých rečníčok, že ešte viacer tých krajín, ktoré ktoré dodržiavajú istambulský dohovor, ale musí sa to ešte ratifikovať. Je pravda, že Európska únia, ak by ratifikovala tento dohovor, to by skutočne bolo takým entuziasmom pre ostatné krajiny, ktoré to ešte neurobili. Veľmi citlivo som vnímala niektoré vyjadrenia, kde sa hovorilo o finančných krízach, o, migračn- o ženách migrantkách, pravdou zostáva, že za každým, keď sa ženy a muži dostávajú do situácie eh, finančných ťažkostí, tak to samozrejme vedie k zhoršovaniu aj tej miery násilnosti. To znamená, eh, dostávame sa do situácie, kde ženy sú ľahšie obeťami násilnosti, pretože sú veľmi zraniteľné bez peňazí. A je kľúčové, aby sme nedovolili vôbec spustenie sa tohto začarovaného kruhu, aby sa ženy dostali do e, zlej hospodárskej situácie, pretože to vedie k zvýšeniu tej nasilnosti a ešte k zhoršeniu celkovej situácie, ak tu nebude nejaká ochrana zabezpečená, pokiaľ ide o obete, tak jednoducho sa z tohto začarovaného kruhu nikdy nedostaneme. Áno, je pravdou, a bolo to tu spomenuté, že tie dobrovoľnícke politiky sú tu na to, aby sa pomáhalo ženám, obetiam, to znamená zabezpečiť lepšie ubytovanie, vytvoriť nástroj aby sme im pomáhali vôbec možnosť, im zabezpečili možnosť opustiť tú rodinnú situáciu, kde sa nefunguje. A to všetko stojí peniaze, to je pravda, to nespochybňujem. Ale ako tu takisto bolo povedané, ženy, obete násilnosti, tie, ktoré napríklad sú zabité alebo ktoré sú zranené, tak psychologického hľadiska, ako aj z fyzického hľadiska, to sú ohromné náklady pre spoločnosť a tu treba poukázať na násilie na ženách, ktoré sa vlastne takýmto spôsobom prejavuje predovšetkým na zhoršujúcej situácii zdravia, ale aj v ostatných oblastiach. Predovšetkým sa to negatívne týka detí, takže je to negatívum pre budúcnosť týchto žien, týchto detí, ale aj pre nás vlastne všetkých, našej spoločnosti a preto musíme urobiť všetko preto, aby sa urobili snahy v oblasti finančného zlepšenia situácie vo všetkých krajinách a myslím si, že to je veľmi dôležité na to, aby sme lepšie chránili naše ženy a deti. Ďakujem pekne. Teraz pán, pani profesorka. Ja mám tri body, ktoré by som chcela spomenúť. Keď ste sa pýtali ohľadne tej telefónnej linky, to sa netýka detí, ktoré sú mladšie ako 6, 16 rokov. Každý môže zavolať anonymne a je to dôležité, keď hovoríme o týchto násilnostiach napríklad po krát, takže treba to zohľadniť aj v rámci tej telefón, toho telefónu. A pokiaľ ide o tie vraždy z octi, keď nás napríklad volajú, tak napríklad to je otázka, ktorá napríklad takisto sa objavuje. Je známe, že ženy, ktoré napríklad majú určité handicapy, sú viac marginalizované ako ženy, ktoré nemajú takýto handicap a takisto tí páchatelia muži môžu byť dokonca členmi rodiny, ale môže to byť napríklad aj niekto, kto sa stará o tieto ženy ten, čo zabezpečuje starostlivosť, môže byť takýmto páchateľom. Takže treba všetky tieto veci veľmi pozorne sledovať. A teraz v súčasnosti napríklad staršie ženy sú zraniteľnou skupinou. To je takisto ďalšia pripomienka v rámci tejto diskusie. A keď tu hovoríme o dôvere, ktorá sa poruší, tak to tá situácia pre ľudí zhorší. Zároveň žiadame o tých žien, aby nám o týchto skutkoch podali svedectva. Takže skutočne si treba uvedomiť, že tá dôvera, ktorá je, sa musí posilniť. Istanbulský dohovor poukazuje na to, že násilie na ženách je kriminálnym skutkom. To znamená, musíme mať štruktúrálny strategický prístup, aby sme jednoducho mohli pomôcť obetiam tohto násilia. Tá diskusia, ktorá tu po bode, dnes po obede prebehla, je dôležitá, pretože v Švedsku, Fínsku, Dánsku a v celej Európe a v celom svete zomierajú ženy. V našich krajinách sú tieto čísla veľmi vysoké a to sú krajiny, kde napríklad máme najväčšiu mieru zrovnoprávnenia mužov a žen. To je takisto otázka, o ktorej by sme mali hovoriť. Takže robme vzdelávanie, robme osvetu, približme sa tým najzraniteľnejším, ale to chceme skutočne robiť, tak musíme byť presvedčení o tom, čo robíme. Musíme veriť ten istambulský dohovor, pretože myslím si, že môže navodiť zlepšenie. Pani Miguel Stera, nech sa páči. Áno, keď ste hovorili o tých ženách, ktoré majú handicap, ešte zatiaľ nie sú infraštruktúry, ktoré by umožnili pomôcť týmto ženám, ale takisto, ako tu bolo povedané, otázka násilnosti. Momentálne o tom iba začíname hovoriť. Takisto ženy bez strechy nad hlavou súvisí to s tými opatreniami, o ktorých hovoríme pre utečenky, nie pre dievčatá, pre tých, ktorí sú predmetom obeti, a ktoré sú obeťami vlastne tých nutených sobášov, ale práve o toto ide. Treba upriamiť pozornosť práve na túto realitu, ktorú nechceme vidieť, pre ktorú zatvárame oči, ktorú jednoducho ignorujeme. To, čo sa robí na národnej úrovni, nestačí. A dve veľké krajiny sú takýmto spôsobom ešte stále nie, nie sú pripravené, aby podporili tieto práva. To znamená, situácia veľmi urgentná, musíme sa začať konať. Povedala by som teda, potrebujeme solidnejší rámec na to, aby sme bojovali proti všetkým formám násilností páchaných na, deti- na deťoch, na ženách a samozrejme aj samotná ratifikácia, dodržiavanie. To sú prvé dôležité kroky, ktoré treba realizovať. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Pani Revol de Bonefo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ešte raz sa vyjadrím. Je veľmi dôležité pokázať na objasnenia toho, čo sa v niektorých európskych krajinách deje. Ako ste to práve povedali, ja som veľmi presvedčená o tom, že je absolútne dôležité, aby Európska únia ako inštitúcia európska podpísala a ratifikovala tento e, istambulský dohovor. Ide tu o niečo prekvapujúce a nebude to ani poprvýkrát, čo sa to robí. Napríklad pokiaľ ide o práva detí, Európska únia podpísala, ratifikovala napríklad chartu e, práv detí OSN, takže to nie je nič nové. A tu, keď hovoríme o ženách, polovicu populácie, takisto. To znamená, nie je tu nejaký nedostatok legitimnosti, prečo by to Európska únia nemohla urobiť. O to viac, že vlastne tu vidíme o tých rozdieloch, ktoré vidíme medzi mužmi a ženami, oslavujeme, bolo tu na to takisto pokázané 60. výročie rímskych zmluv. To znamená, Európska únia musí ešte viac chrániť svojich občanov, hlavne ženy, a je dôležité v týchto otázkach sa posunúť dopredu, pretože podpis a ratifikácia Istanbulského dohovoru je iba do prvou fázou. Tá ďalšia fáza, ktorá je absolútne nevyhnutná, je smernica, ktorá by z pohľadu právneho skutočne zabezpečila to, že ženy budú mať rovnaké práva. Takže ešte raz by som sa chcela poďakovať a budeme túto prácu samozrejme sledovať na úrovni Európskeho parlamentu a pokiaľ ide o túto kľúčovú a výsostne dôležitú tému. Ďakujem pekne. Chcem poďakovať všetkým rečníkom a členom oboch výberov, výborov. Boli ste skutočne veľmi aktívni, vyjadrili ste svoje stanoviska k tejto veľmi dôležitej téme. A taktiež chcem pripomenúť každému, že toto spoločné vypočutie vo výbere LIBE a FAM bude pokračovať 12. apríla ďalším vypočutím. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 26. apríla a 8. júna budeme hlasovať vo výbore. Ešte raz všetkým ďakujem. A my za chvíľku, za pár minút začneme zasadnutie výboru FAM. Uh, Ako vravím, my teraz tu spolu budeme pokračovať naše vypočutie. Nech sa páči. Chcem vás uistiť, e, Vážení kolegovia, pani predsednička, skutočne som tu chcela byť s vami, ale zdržala som sa na letisku v Štokholm, pretože lietadlo veľmi meškalo. Viem, že ste už všetko povedali, viem, e, že ste už všetko povedali, experti a členovia, ale možno chcem zdôrazniť jednu vec, nulovú toleranciu voči mužom, ktorí pachajú násilie voči ženám. A som veľmi rada, že spolu s kolegyňou Kristín a všetkými ostatnými tieňovými sme pracovali na návrhu správe, ktorú sme práve predložili. A veľmi aktuálne toto vypočutie dnes. Ešte niečo k pristúpeniu k dohovoru eh, Rady Európy. Určite ste už aj v tejto súvislosti povedali všetko dôležité, ale treba sa venovať ešte otvoreným zostávajúcim otázkam. Definícia pohľavia rodu je kľúčom. Eh, nedáva zmysel, aby sme pokračovali k tejto, v tejto veci, a požadovať od členských štátov, aby správne implementovali dohovor, aby ho ratifikovali tí, ktorí ho ešte neratifikovali a pristúpili k tomuto dohovoru tí, ktorí ešte nepristúpili čo najširšej miere, ak budú mať naďalej rovnaké výhrady, ak e, budú naďalej narážať na základné prekážky, na misinterpretáciu, na dezinterpretáciu e, pojmov. A toto hovorí aj Rada Európy, ktorá je vlastne vlastníkom dohovoru. Ide o násilie voči ženám, všetko ostatné ideológie. My sme vyzvali komisiu, členské štáty, aby sa zaangažovali spolu s Radou Európy do konštruktívneho, pozitívneho dialogu, aby sme rozptýlili tieto výhrady, aby sme našli riešenie. Nemá to nič spoločné s kresťanskými rodinnými hodnotami. Ide o ženách, Ide o ženy, ktoré sú byté a dievčata, ktoré sú predmetom e, násilia. Toto nie je súkromná otázka, ide o trestný čin. Chcem skončiť tým, že poviem, že tá obrovská práca, ktorú odvádza občianská spoločnosť, ja som rada, že ste si mohli vypočuť kolegyňu zo Švédska, pretože oni skutočne majú model na to, aby sme dosiahli e, zmenu e, vo vzdelávaní, informovaní a poskytovaní ochrany obetiam. Pani predsedkynia, Skutočne chceme, aby boli sily spojené naprieč politickým spektrom a dúfame, že nás hlas bude vypočutý v členských štátoch ktoré sú zastúpené v tomto parlamente. Mám ešte veľa toho, čo by som chcela povedať, ale nemám na to čas. Každý, kto má nejaký záujem, nech sa páči. Veľmi rada sa s vami podelím o svoje názory. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Korasa Bild. A teraz, ako som už povedala, o niekoľko minút začneme zasadnutie výboru FAM. Ďakujem.